A teraz by sme pokračovali v pôvodnom programe a v súvislosti s dánskym predsedníctvom rozdávam slovo predsedovi komisie, pánovi Barozovi. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, eh, pani premiérka Torning Schmidt, eh, veľa ctení poslanci a poslankyne úvodom. Sa chcem poďakovať eh, pani premiérke za veľmi otvorený prejav, ktorý obsahoval víziu zodpovednej, zelenej, dynamickej Európy keď sme sa, pani premiérka, stretli v Bruseli bezprostredne po vašom zvolení v októbri 2011, tlmočil som presvedčenie e, o tom, že Dánsko určite prispieje k napredovaniu nášho spoločného projektu. Po vypočutí si vašej prezentácie, ktorá je veľmi inšpirujúca, ktorá hovorila o Eh, demokratických európskych hodnotách som ešte viac presvedčený o možnosti to zrealizovať. Vážení dámy a páni, všetci si, si uvedomujeme ťaživú situáciu v EÚ. V oktobri 2011 komisia predložila 5-bodovú cestnú mapu stability a rastu. Hovorili sme o tom, že e, musíme e, zaujať zásadné stanovisko k situácii v Grécku. Musíme skutočne nájsť riešenie krízy, musíme posunúť bankový systém e, práve z hľadiska rekapitalizácie. Musíme uviezť do života politiky stability rastu, musíme budovať robustnejšiu a integrovanú E, e, ekonomickú správu. Bez implementácie e, zodpovedné riešenia krízy naše vyhliadky na ekonomický rast nenaplníme. Komisia apelovala a bude apelovať na členské štáty, aby dotiahli tie nedotiahnuté veci v cestnej mape. To sa, mapy to sa týka aj gréckej. Musí uviezť do života určité poistky v ekonomike Isté sa môžeme utiekať ku disciplíne a k sankciám. Potrebujeme disciplínu, potrebujeme aj konvergenciu. Stabilita je dôležitá, ale okrem stability potrebujeme rast. Ehm, e- Európa potrebuje konvergenciu, solidaritu a rast. V čoraz väčšej miere naši partneri, medzinárodní investori, si kladú následovnú otázku aké sú e, európske strednodobé, dlhodobé vyhliadky rastu. Je jasné, že neprekonáme túto krízu bez zodpovednej reakcie na to, ako chceme zabezpečiť rast. Komisia už roky e, prezentuje, aké kroky treba podniknúť, ale buďme úprimní, e, členské štáty vajatali veľmi často nepostačujúce opatrenia uviedli do života. V čase krízy musíme razantné kroky prijať v prospech rastu a prijať kroky týkajúce sa fiskálnej konsolidácie. A ako chceme zabezpečiť rast vzhľadom na to, že čo sa týka manevrovacieho priestoru v rámci rozpočtov, tak rast môže vzísť len zo štrukturálnych reforiem, z posilnenia konkurencie a z cieleného investovania. Musíme investovať do prioritných projektov, predovšetkým do tých založených na inovácie. Musíme maximalizovať prínos z peňazí, ktoré ešte máme k dispozícii e, e, musíme e, skutočne sa zamýšľať aj nad rýchlo rastúcimi ekonomikami mimo EÚ. Uveďme si príklad na ilustráciu máme cirka 23 miliónov nezamestnaných v Európe. E, máme zároveň 23 miliónov malých a stredne veľkých podnikov. Ak vytvoríme e, primerané podmienky pre každé malé stredný podnik, aby vytvoril aspoň jeden, jedno pracovné miesto, tak v zásade by sa nám malo podariť zvládnuť boj proti nezamestnanosti. Čiže odpoveď, ako dosiahnuť rast, tá odpoveď tkvie v našom firemnom sektore vrátane malých a stredne veľkých podnikov. Ako naplniť e, túto ambíciu. Musíme mať e, flexibilné, flexibilnejšie, konkurencie schopnejšie e, trhy, menej byrokracie, a viac inovácie. To je teda problém v našich členských štátoch. Je tam, je tam často problém dostať sa k úverom. Mali by sme využiť strukturálne fondy ako záruky na financovanie malých stredne veľkých podnikov a treba aj e, sa pohrať s možnosťami lepšieho využitia rizikového kapitálu. Takisto sme prezentovali e, e, veľmi užitočné riešenia nezamestnanosti E, my sme e, vlastne e, prezentovali viaceré iniciatívy. 30. januára na zasadnutí rady verím, že sa nám podarí postúpiť v tejto veci. Sociálna spravodlivosť je tiež súčasť tohto riešenia. To je tiež dôležitý prvok našej stratégie rastu. A ako hovoríme o obetiach, tak tie obete musia byť príjmané eh, v rámci celej spoločnosti. Eh, naše ambície rastu nie sú možné bez sociálnej spravodlivosti. Samozrejme, neoddeliteľnou súčasťou je toho sociálny dialog. Budúci týždeň sa stretnem so zástupcami sociálnych partnerov v Bruseli. E, rast v Európe musí vychádzať z prehlbenia nášho e, jednotného trhu. Treba e, plne ťažiť potenciál tohto trhu. Musíme vytvoriť rámec pre rizikový kapitál, musíme sprísniť pravidlá verejného zaobstarávania, musíme presadiť e-commerce a e-payment Takisto e, musíme už konečne uzavrieť rokovania o európskom patente. Už sa niekoľko desaťročí preberá táto téma. Verím, že sa to podarí uzavrieť počas danského. E, Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo apelujem E, apelujem na vás, aby ste sa nad tým zamýšľali, zamysleli, aby ste sa snažili nájsť kompromis v tejto veci európskeho patentu. Ak má byť úprimný, je nepriateľné, že takáto dôležitá iniciatíva e, je hatená kvôli triviálnym problémikom. E, musíme povedať, že tie súčasné komplikované pravidlá pretrvávajú. Nepodarilo sa nám ich streťať i napriek desaťročiam zápasu. Musíme uplatniť zdravý rozum, musíme otvoriť cesty európskym inovátorom. E, dámy a páni, mnoho z tých opatrení e, už vlastne sú, je zakotvených v stratégii e- Európa 2020. Ale všetko už máme, vieme, čo treba robiť, ale nekonáme. Musíme začať konať Eh, stratégia Európy 2020 nemôže čakať do roku 2020. Žiada si konkrétne činy už dnes. Ústrednou témou tejto stratégie je trvalo udržateľný rast. My zdieľame s Dánskom prioritu kladenú na zelený rast. Dánske predsedníctvo by malo uzavrieť rokovania smernice ohľadom energetickej účinnosti. Je to smernica, ktorá bola predložená v júni minulého roku. Takisto aj chceme prijať príslušné legislatívy ohľadom nízkouhlíkovej e- e- e- ekonomie a takisto druhý semester by mal byť využitý na koordináciu ekonomickej politiky. Toto bude nový semester a prvý semester v rámci nového rámca ekonomického riadenia. My musíme musíme preukázať to, že to myslíme úplne vážne s týmito opatreniami. Komisia e, e, uviedla, e, zverejnila prehľad ohľadom tohto ekonomického riadenia a rada aj Európsky parlament majú priestor na analýzu do e, jarného e, samitu. My si, my si myslíme, že fiskálna konsolidácia, opatrenia zamerané na rast a štrukturálne reformy, na tie ukazuje prstom e, spomínaný prieskum a to, je, to sú veci, ktoré treba presadiť v rámci celej EÚ. Riadenie a, a správa ekonomickej agendy sú veľmi dôležité. My očakávame, že sa E, uzavrie rokovania hľadom no, novej fiskálnej dohody e, v najbližšom období. Začalo sa s tým v decembri minulého roku. Dánske predsedníctvo e, bude akýmsi premostením medzi štátmi, ktoré sú v rámci eurozóny a tými, ktoré sú mimo eurozóny. Komisia apeluje na dánske predsedníctvo, aby sa presadzovali nielen E, princípy jednotnosti, ale aj presadzovala sa požiadavka e, aktívnej účasti európskych inštitúcií v rámci tejto dohody. Takisto sú dva, dva návrhy ohľadom posilnenia e, ekonomickej správy v eurozóne v novembri minulého roku na základe článku 236 a praktická realizácia toho je tzv. six-pack takisto e, e, viacročný e, finančný rámec už existuje, bude to nástrojom rastu a vytvárania pracovných miest v najbližších rokoch. Tie návrhy, ktoré sú predložené, sú vyvážené, zároveň ambiciozne, ale čo je najdôležitejšie, sú realistické je dôležité, aby to, ten rozpočet bol zjednodušený, aby skutočne za každé euro sa získali hmatateľné výstupy ak dovolíte niekoľko slov ohľadom ambicioznej a bezpečnej Európy. EÚ je e, čím si iným, než bola pred desiatimi rokmi, keď e, e, bolo tiež dánske predsedníctvo. Ja si na to dobre spomínam. Tedy som bol premiérom Portugalska, bolo to historické zasadnutie Európskej rady v Kodani a e, vtedy sa e, spečatil osud desiatich dnes už členských štátov EÚ a vtedy e, Dánsko hovorilo o potrebe otvorenosti EÚ. E, komisia presadzuje silnejší hlas EÚ na medzinárodnej pôde. Podporujeme Európsku diplomatickú službu a jej razantnosť. Očakávam, že Európa bude zohrávať dôležitú, dôležitú úlohu v rámci rokovania Rio Plus práve v, v otázke trvalo udržateľného rozvoja. My vítame zámer dánskeho predsedníctva posilniť šengenskú dohodu a existujúci systém, e, e azylový systém. E, ja e, sa teším z toho, e, že e, dánska premiérka a vláda sa zaviazala k plnému rešpektovaniu princípu voľného pohybu v rámci EÚ. Záverom, pani premiérka Torning-Schmidt Dovolte, aby som konštatoval, že v, týchto nároč, v tejto náročnej dobe EÚ e, e, bude benefitovať z e, postoja snahy dánskeho predsedníctva. Tie výzvy sú obrovské. Program predsedníctva je rozsiahlý, ale správnym a náležitým spôsobom s podporou európskych inštitúcií dánske predsedníctvo isto naplní svoje úlohy. Prajem vám veľa úspechov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Barozo. Takže e, začína rozprava e, za EPP, pán Jozef Dol. Hmm, pán predseda, pani predsedkynia rady, drahí kolegovia, predsedať e, radu ministrov v týchto e, časoch nie je ľahká úloha, ale ja som presvedčený, že e, ako pani premiérka Dánska, keďže už bola europoslankyňou, vy to zvládnete túto vašu úlohu. Pani Predsedkyňa, ja súhlasím s tými štyrimi prioritami, ktoré už klasicky eh, ste zakotvili tieto vaše následujúcich 6 mesiacov predsedania rády, čiže eh, zodpovednosť, dynamika, zelená Európa a bezpečná Európa, absolútne s nimi súhlasím, ale každý tu vie, že eh, predsedníctva v podstate nevyberajú si tieto svoje programy, ale je to viac menej také následovanie, je to taká oh, kľúčová loha. Takže ja by som chcel uh, vyzvať predsedníctvo, aby ste neboli technickým predsedníctvom, ale aby ste boli hlavne politickým predsedníctvom vzhľadom na široké úlohy a široké no, výzvy, ktorým budete uh, čeliť. Preto chcem vás požiadať, vaše predsedníctvo, aby ste úzko spolupracovali s týmto Európskym parlamentom, ktoré poznáte veľmi dobre, ale ktorý niekto z vašich vlád by uh, si želal, aby sme boli Eh, rýchlejší vo svojich rozhodnutiach, ale veľmi dobre viete, ako to funguje na pôde tohto parlamentu. Ja eh, spolu s mojou skupinou sme za legislatívny rýchly postup Avšak eh, trhy nás naučili a obmedzujú nás hlavne v poslednom čase, aby sme pracovali oveľa rýchlejšie. Avšak eh, takisto som za správne iný chod eh, demokracie ako aj transparentnosti. Som si istý, pani predsedkynia, že vaše predsedníctvo si nájde to svoje správne miesto po boku Európskeho parlamentu, komisie ako aj Európskej rady. A ešte raz vás chcem požiadať, aby ste hlavne pracovali na, na pôde politiky, pretože my musíme byť európskymi aktérmi. Nie len, aby sme uh, namazali naše kolieska a aby sme uh, stavali mosty, ale aby sme aj konkrétne fungovali. Prvá úloha vášho predsedníctva bude eh, spočívať v rokovaní o rozpočte. Tu máme rôzne názory na tomto fóre, či už ide o, či ide o mm, príležitosti, ako aj o rôzne spôsoby. A moja skupina chce eh, sa plne angažovať v týchto rokovaniach a hlavne dúfame, že pri eh, vašich partneroch na rade budete brániť dva hlavné princípy. Po prvé, princíp európskej integrácie, pokiaľ ide o fiskálne a rozpočtové ako ekonomické pravidlá, ale takisto to aj na politickej úrovni, ako aj európskej metodike. Našim najväčším želaním, chcel by som dodať, že EPP vám bude veľmi vďačné, ak nastavíte na správnu kolej tú prvú diskusiu o finančných výhľadoch, pretože to nie je síce ľahká úloha, ale keď je, to nie je ľahká úloha, treba sa do toho pustiť. Reformy, pokiaľ ide o nové a správne nastavenie e, No, financií treba v tom pracovať, avšak nemôžeme zabúdať na hlavné veci, že Európa musí e, sa venovať teraz otázke finančného výhľadu 2014-2020. E, jedno euro, ktoré sme teraz v Európe, e, kde euro musí byť správne použité, pretože máme veľké deficity a chceme zabezpečiť rast, tak preto potrebujeme vašu pomoc. Ak Dánsku sa podarí e, postaviť dobrú základňu bez tabu, hlavne pokiaľ ide o vlastné zdroje, ak Dánsko bude schopné ukázať ďalším členským štátom, ako to hovoril tento Európsky e, parlament, ako e, naozaj použiť euro na prierezové veľké projekty, skôr ako na také rozrobené projekty, tak určite budete mať náš obdiv. Pani predsedkynia, pokiaľ ide o efektívnosť a odvahu vášho predsedníctva eh, v malej krajiny, myslím si, že to je teraz ten správny čas, tak ako to eh, predtým ukázalo Polsko, že treba byť aj ambiciózny a dokonca aj e, keď tieto krajiny síce nie sú súčasťou viacerých európskych politik, napríklad menovej, môžete byť napriek tomu odvážni vo vašich rozhodnutiach, aby ste ukázali členským štátom, že riešenia pre tieto problémy práve idú cestou viac e, súladu, viac koherentnosti a viac Európy. Preto vám želám všetko najlepšie v tých nasledujúcich šiestich mesiacov. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne pán Dol teraz za SAD, eh, pán Svoboda. A týmto mu chcem aj eh, zablahoželať eh, k zvoleniu za podpredsedu. 5 minút 30 sekúnd máte pridelených. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za gratuláciu a e, skutočne e, myslím si, že tá tolerancia za prekročenie prideleného času, e, to je atribút, ktorý ste zdedili po predchodcovi a vopred sa za to chcem poďakovať. Vážená pani premiérka, predseda komisie, kolegovia, Európa sa nachádza v ťažkej dobe. No, e, e tí, ktorí rozhodujú o tej situácii finančné, e, títo hráči na finančných trhoch, ratingové agentúry, tí nie sú tu v našich radoch a, a e, skutočne treba sa zamyslieť nad tým, ak úlohu zohrávajú títo na trhu, predovšetkým ratingové agentúry tá Európa sa oslavuje a s veľkou, veľkými ťažkosťami nachádzame riešenia a to na, na, na to aj poukazujú ratingové agentúry. Keď sa nám nepodarí nájsť nejaké spoločné schodné riešenia, tak e, ratingové agentúry to hneď odhalia a poukážu na to. E, pani premiérka, ja súhlasím s vami, čo ste povedali v tomto zmysle. A, e, vy ste tiež povedali, že e, nestačí e, len tlačiť na e, úspornú politiku. Aj v tomto prípade ratingové agentúry poukazujú na skutočnosť, že len na základe uplatňovania úspornej politiky sa nepodarí korigovať rozpočty. Financial Times píše, že uzavretie fiskálnej dohody, ktorý je prioritou európskych, európskych politikov, je i relevantným rozptýlením rozptýlením v zmysle e, pri hľadaní e, zásadného riešenia. Pozrime sa do Rumunska. Čo sa tam deje? To je v rozpore e, s tými je to skutočne v rozpore s dôležitými postupmi. Je dôležité e, sporiť, ale to nemôže ísť na úchor toho podstatného. A takáto tristná situácia je v Rumunsku. Skutočne apelujem na vás všetkých, aby ste našli cestu, cestu naspäť k tomu, aby ste za, za, zabezpečili e, sociálny štát. Ja, nechápte ma nesprávne, ja nie som proti reformám, ale som proti tomu, E, proti tomu, že sa spochybňuje e, sociálny štát ako taký a e, skutočne dochádza k masívnemu obmedzovaniu občianských práv, že polícia vládne v cestách, to sa deje v Rumunsku, to sa deje v Bukurešti. No a čo sa týka sektora vzdelávania, v Lisabonskej zmluve sme zakotvili, že chceme byť konkurencie schopným regiónom, najviac konkurencie schopným na, na základe výskumu vzdelávania, e, vedy, inovácie. A čo zažívame dnes? Veľké krátenie e, financií práve v tejto oblasti. Vy ste, pani premiérka, hovorili o budúcich generáciách. Tie, tie, tie už existujú dnes Skutočne problém je taký, máme neustále sa zvyšujúcu nezamestnanosť v EÚ. Moja politická e, e, skupina chce vidieť pracujúcu Európu a budeme podporovať e, politiky zamestnanosti, skutočne ekológiu. Ekologické ciele treba previazať s cieľmi pracovného trhu zamestnanosti E, a musíme spojiť sily, aj, aj spojiť sily s odbormi, aby sme vytvárali nové pracovné sily, ale robiť to tak, aby sme pritom chránili životné prostredie, tak zabezpečíme udržateľný rozvoj. Vy ste hovorili, pani premiérka, o energetickej účinnosti. To je téma, ktorá nám leží na srdci. Musíme byť e, energeticky efektívni. Máme veľa dobrých príkladov, veľa vzorov, ku ktorým treba vzhliadať a nasledovať ich. E, my chceme byť hrdí na Európu a musíme e, tvarovať Európu tak, aby sme mohli byť na ňu hrdí. Keď sa pozrieme na, na USA, keď sa pozrieme na, na e, Čínu, vieme, že tá situácia v Európe je dnes, ak než bola pred desiatimi rokmi. A potom na záver dovolte ešte niekoľko poznámok. Nechcem skutočne ísť až na hranu tolerančných schopností pana Šulca. Myslím si, že sme e, e, mali v pozitívnom zmysle e, takú kontroverznú diskusiu, ktorá vlastne predchádzala zvoleniu. Chcem sa poďakovať pánovi Tauperovi aj Hughesovi a my sme skutočne dôležitými e, partnermi e, pre vás v tejto sále, aj v komisii a v rade. My chceme mať sociálnu, spravodlivú, ekologickú Európu a zvorazňujem, že chceme mať demokratickú Európu. Vo všetkých našich členských štátoch musí byť demokracia, ale sme aj pripravení diskutovať a chceme spojiť sily, aby sme budovali takúto Európu. Chcem všetkým e, srdečne srdečne zagratulovať. Myslím si, že skutočne sme e, zostavili e, tie riadiace zložky EP v novom funkčnom období tak, ako majú byť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Svoboda. A teraz za e, liberálov a demokratov pán Gitterhofstadt. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani premiérka, myslím si, že máte hlavne jednu prioritu a tou je nájsť cestu z dvoch kríz v ktorých sa nachádzame. Je to eurokríza na jednej strane a zároveň kríza spojená s európskymi hodnotami na druhej strane. Myslím si, že jedna vec je kryštálovo jasná a síce, že polovičné opatrenia, ktoré boli príjmané počas posledných dvoch rokov, nefungovali. Rovnako všetky tie bilaterálne stretnutia medzi Merkelovou a Sarkozym nefungovali. Oni e, možno ukludili trh na 24 hodín a potom sa všetko začalo odznova. A musíme povedať, že už to bolo spomenuté viackrát počas posledných, e, ro, posled, posledných dní. Rozhodnutie Standards and Poor bolo napadnuté všetkými európskymi lídrami alebo väčšinou európskych lídrov. Musím povedať, že ja nie som tiež veľký fanúšik ratingových agentúr, ale myslím si, vážení kolegovia, že namiesto toho, aby sme sa sťažovali na tieto agentúry, aby európsky lídry veľmi pozorne čítali ich správy a tú základnú myšlienku, ktorú nám hovoria. Pretože to, čo hovoria, je skutočne pravda. Bol som sklamaný, že pán Barnier, ale aj pán Ring, ale aj ďalší e, to napadli. Pretože keď si prečítate tieto správy, keď sa pozriete na to, čo Standard Poor hovorí, tak je to pravda. Oni hovoria, že tu je nedostatok politickej odvahy a jednoty v Európe. A to je hlavný problém, ktorému v súčasnosti čelíme. Oni hovoria, že jedno, jediný výklad krízy nie je len o finančnej kríze, o fiskálnej kríze, je to aj kríza v oblasti obchodného skotku, nerovnováhy. A oni hovoria o veľkej potrebe, a to hovorili socialisti, že to musíme pomáhať krajinám, ktoré škrtajú svoje výdavky, tak, aby zároveň dokázali rásť. To hovorí Standard Poor. Ďakujem pekne, ten potlesk patrí Standard Poor. Takže oni majú skutočne pravdu, že kríza ešte ďaleko, zďaleka nekončí a stále potrebujeme udržateľné riešenia. Priatelia, buďme k sebe úprimní. Toto riešenie nie je v súčasnosti na stole. To, čo potrebujeme, je stabilita, zároveň nejaký, nejaký pakt, spolok, redemčný fond alebo čokoľvek, e, nemecký návrh, akokoľvek to nazve, ale, nazve, ale vážení kolegovia, ak skutočne chceme, aby táto kríza skončila, musíme konať teraz. A nie je to len môj názor, nie je to náš názor tu, ale je to zároveň základné posolstvo e, talianského premiéra, ktoré nájdete vo Financial Times. On hovorí, ja sa nestiažujem na zníženie ratingu Talianska. Nie. Problém je v tom, že tu máme vytrvalú politickú slabosť na európskej úrovni. Mario Monti dnes vo Financial Times. zároveň, čo tu vidíte? Máme tu riešenia, že ja nepotrebujem, aby čas bremena prevzala pani Merkelová. To, čo potrebujem, je záväzok. Záväzok v oblasti európskych dlhopisov, európskych bondov a spoločného trhu. Máte pravdu, neexistuje jedno riešenie pre Taliansko, ktoré bude mať 6 alebo 7 úrokovú mieru na ich štátne dlhopisy. Jediné riešenie, ako dokáže on prekonať krízu, je, že môže pokračovať s úsporami, ale zároveň, zároveň musíme znížiť tieto neuveriteľne vysoké úrokové miery miery na európskom dlhopisnom trhu. Pretože v opačnom prípade, ak to nespravíme, žiadame od Montyho nemožnú úlohu. Nie je spravodlivé, aby sme mu na jednej strane hovorili, že výborne pokračuj v úsporných programoch a zároveň mu hovorili, že e, máme tu úrokové miery 6 alebo 7 pre talianské dlhopisy. A zároveň, pani premiérka, máte ďalšiu krízu, ktoré sa musíte venovať a to je kríza, kríza našich hodnôt. Nielen je to to, čo sa deje v Rumunsku e, počas dnešného dňa. Veľmi dobre viem, že Európska komisia začala e, celý rad konaní proti Rumunsku z dôvodu porušenia legislatívy. A ja pevne verím, že nájdeme väčšinu v Európskom parlamente, aby sme spustili konanie na základe článku 7 zmluvy proti Rumunsku. A to je moja posledná otázka. Pán Pitela, gratulujem pekne k zvoleniu. Tak aby ste mi dali teraz viac času, aspoň pevne verím, že takto vyjde. Vy ste Talian. Prosím, urobte to po taliansky. Takže moja základná otázka je veľmi jasná. Vážená pani premiérka, Európska komisia začala konanie proti e, Rumunsku. My začneme konanie na základe článku 7 podľa zmluvy. Moja otázka je, čo urobí rada? Čo urobí rada počas nadchádzajúcich dní? Moja otázka je, dáte to na program rokovania najbližšieho, e, najbližšej Európskej rady? Pretože podľa mňa bola by chyba, ak by ste to nespravili jadro Európy, alebo srdce Európy nie je len o peniazoch, ale aj o slobodách a hodnotách, za ktorými stojíme. Ďakujem pekne. Grazie, gra- Ďakujem pekne. Pán Ferhovštát, ďakujem všetkým. Ešte raz vás chcem privítať a teraz chcem poprosiť pána Ferhovštáta, či chce odpovedať na otázku od pána Garganyho, ak som to dobre pochopil. Keďže aj. Takže vy ste požiadali otázku až potom v rámci Catch DI, takže budeme pokračovať teraz diskusia. Teraz Rebecca Harms, 4 minúty, máte slovo herr präsident sehr geehrte frau präsidentin! vážená pani premiérka vážený pán predsedajúci predseda komisie je pre mňa cťou vás privítať v našom kruhu. viete aká, aká zväzť vás prevádza. máte červeno, červené, červeno červeno zelenú vládu v dánsku a preto obzvlášť veľké očakávania sa na vás kladú nielen z hľadiska vášho eh, politického zázemia a eh, vlastne profilu Dánska, ale aj z toho titulu, že máte tú ženskú, škandinávskú razanciu a tým vlastne prinášate akýsi nový vietor eh, do EÚ vaša, vaše šarmantné, triezevé prezentovanie vecí z Kodane je nástroj veľmi dôležitý a bude to taký nový prvok v rámci e, e, politiky riešenia kríz a to aj vítame a očakávame e, vlastne vyjednáva sa dohoda od posledného samitu. My skutočne vnímame túto dohodu veľmi kriticky. My si myslíme, že táto dohoda je na prospech demokracie EÚ, ale pravdou je to, že ako by e, zatvára dvere pred Európskym parlamentom a rozhodne pritvára dvere pred národnými parlamentami. Eurosummit, ktorý by sa mal konať neformálne v budúcnosti, verím, že že, e, že to e, nejako Dánsko e, zvládne, pretože rozloženie síl je, teda, tá rovnováha rozloženia síl je narušená. Domnievam sa, že e, rokovania o tej dohode e, budú mať zásadný e, význam pre Európu. A myslím, že celkom oprávnenie to vyjednávanie dohody bolo pod palbou kritiky a treba povedať, že tie dotelajšie kroky vôbec nie, nezlepšili riešenie krízy, ba naopak zhoršila, prehlbila sa kríza a žiaľ Bohu na každom plenárnom zasadnutí musíme konštatovať, že je to ešte horšie. Svetová banka má titulky, kde hovorí o tom, že e- Európa sa prepadá do krízy a stiahuje aj zvyšok sveta so sebou. Vy E, v rámci dánskeho predsedníctva vo vašom programe máte viaceré prvky, ktoré naznačujú, že chcete veci robiť inak Urobte to inak. Postavte sa k tým problémom a hneď nečakajte do polovice eh, eh, predsedníctva. Eh, tie korekčné programy, ozdravovacie programy musia byť odštartované okamžite. Máte ekologické programy, sú výborné vaše postoje k energetickej účinnosti, sú výborné, môžu byť tým hnacím motorom v Európe a nestrácajte čas pri ich presadzovaní. Čo sa týka konštrukcie e, celého právneho rámca e, ohľadom finančnej regulácie, áno, Súhlasím s tým, že musíme sa zaoberať problematikou európskych obligácií, tých eurobondov. Nesmieme to odkladať. Ak dovolíte, ešte niekoľko slov k Európskej centrálnej banke. Toto je obrovský problém, eh, pretrvávajúci problém. Eh, mm, eh, ak máme mať spoločnú menu, chceme mať spoločnú menu bez toho, aby sme urobili zásadný krok k funkčnej spoločnej Európskej centrálnej banke. Mm, uvedomme si, že je to priamo previazané na euroval Viacerí spomínali ratingové agentúry. Tie to odhalili e, vlastne toto krehké prepojenie a zdá sa, že tie e, konsekvencie sa už prejavujú a budú ešte e, zásadnejšie. Vážená pani premiérka, pán predsedajúci, predseda komisie, prosím vás, pani premiérka, ste žena, urobte to lepšie ako vaši mužskí predchodcovia. A presadzujte veci v rade. Téma Maďarska, o tom e, sa bude hovoriť popoludní. Maďarsko je vynikajúcim príkladom toho, ako komisia a rada si zakrývali oči pred problémom a dnes e, tá trpká e, situácia je na stole a Maďarsko E, e, ma- e, Maďarsko malo byť na toto upozornené, mali byť kroky prijaté počas maďarského predsedníctva. Čo sa nestalo? Grazie. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Harmsová. A teraz odozdávam slovo pánovi Martinovi Kelenanovi na 3 minúty. Uh, Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Dovolte mi... Prepašte chvíľočku. Prepačte chvíľočku. Ospravedlňujem sa, pán Kelenán. Máme tu jednu modrú kartu na pani Harms. Pani Harms, odpoviete? Tak nech sa páči. Pán Morva, pani Morvaj. Ďakujem veľmi pekne. Pochopila som to správne, pani Harms, že Maďarsko je práve tou krajinou, ktorá je zodpovedná za všetky problémy, o ktorých ste práve hovorili vo vašom prejave je to Maďarsko, ktoré má vinu za to, že je tu kríza a všetko, čo sa stalo? Alebo ako si to mám teda presne vyložiť? Ako s tým vôbec súvisí Maďarsko eh, s tým všetkým, čo ste práve spomenuli? Ďakujem pekne. Ist ein Land mit erheblichen wirtschaftlichen Problemen Musím povedať, že to je krajina, ktorá má obrovské ekonomické problémy. Vláda Orbána nemá východisko z tejto ťaživej ekonomickej situácie. Žiaľ, vybral si šovinistickú, nacionalistickú cestu v Maďarsku. Toto propaguje, toto presadzuje a e, je dôležité, aby takýmto spôsobom odkláňal pozornosť od ekonomických problémov. V prípade Maďarska rovnako aj ako s ostatnými členskými štátmi Európy, ktoré majú ekonomické problémy, mali by sme prejaviť solidaritu. Ale solidarita nie je karta, ktorú môžete si e, vyťahnuť, kedykoľvek potrebujete, bez toho, aby tie ostatné hodnoty ste nedodržiavali. Inými slovami, právami. Nestačí apelovať len za hodnotu solidarity a na ostatné kašľať. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. A teraz pán Kelonen má slovo na 3 minúty. Uh, ďakujem veľmi pekne, vážený pán uh, predsedajúci. Dovolte mi privítať pani Torning Schmidt tu v snemovni a dovolte mi z britskej perspektívy povedať, že konečne člen rodiny Kinikov sa stal premiérom to je naozaj veľká podsta pre mnohých v Spojenom kráľovstve, že konečne sa niekomu podarilo. Dánsko je našim historickým spojencom a e, dánska armáda vždy hrdo slúžila spoločne s vojakmi z našej krajiny, z Francúzska a obraňovali záujmy ľudí v Líbii a za to vám chcem poďakovať. Zároveň vítame skutočnosť, že Dánsko preberá predsedníctvo v takomto kľúčovom čase, keď Európa stojí na pokraji ekonomickej a hospodárskej krízy. Ja pevne verím, že dánske predsedníctvo urobí to, o čom hovorí. Častokrát sa hovorí, že najodvážnejšia vec v politike je hovoriť pravdu keď ste pri moci. Predsedníctvo začalo veľmi dobre, veľmi dobre posúdilo škody, ktoré, spôsobí, ktoré môže spôsobiť daň z finančných transakcií na hrubom domácom produkte Európy. A pevne verím, že Európske, predsedníctvo Európskej rady bude pokračovať v tomto trende a bude všetkým pripomínať, že je čas, aby sme sa pozreli pravde do očí o eurozóne a o európskych základných hospodárskych slabinách. Pretože posledná rada bola obrovskou premrhanou príležitosťou. Namiesto toho, aby sme sa pozreli realite do očí, aby sme čelili problémom, tak rada sa e, vydala zase na ďalšie ďalšie kolo neperspektívnych inštitucionálnych e, obviňovaní a presúvania zodpovednosti. Nezabúdajme na to, pani predsednička, že nie sme uprostred jednej, ale dvoch veľkých kríz. Eurozóna samozrejme je tá, tým bezprostredným problémom, ale zároveň nesmieme stratiť z dohľadu skutočnosť, že Európa čeli obrovskej výzve, najmä e, z ohľadu ohrozenia našej medzinárodnej ekonomickej pozície. Strácame konkurenciu na globálnom trhu, strácame oproti ostatným dynamickejším regiónom vo svete. Demokracia častokrát eh, dusí inovácie a podnikanie. Tak ako smerujeme k stratégii EU 2020. Musíme mať stratégiu, ktorá tvorí pracovné príležitosti a pozbudzuje podniky. Európska únia sa musí sústrediť na podporu ekonomickej reformy a podporu jednotného trhu. A práve preto podporujeme niektoré z kľúčových priorit dánskeho predsedníctva. Čo sa týka viacročného finančného rámca, vítame skutočnosť, že by to malo byť vnímané v kontexte toho, že je nevyhnutné konsolidovať verejné financie to, že máme rozpočet, znamená, že sa musíme pozrieť do budúcnosti a nie do minulosti. Hľadať cenovú efektivitu, ako navrhuje program, je vítaný cieľ z našej perspektívy. Všetky členské štáty musia prijať podobne realistický a šetrivý pohľad k európskemu rozpočtu. Chceme, aby bol rozpočet zmrazený, aby sme obmedzili čerpanie súčasných prostriedkov a tie, ktoré sa čerpajú, aby sa čerpali efektívnejšie a účinnejšie. Tešíme sa na úsilie predsedníctva pri oživení spoločného trhu, pretože zdieľame víziu Európy ako otvoreného regiónu pre obchod, otvoreného regiónu pre investície. Naša ekonomická otvorenosť je zároveň predpokladom pre rastúci, rastúcu zamestnanosť a podnikanie. Často tohoto programu využíva jazyk 21. E, storočia, aby sme popísali zliané politiky 20. storočia. Program predsedníctva hovorí o viacerých regulatívach, o zodpovednej e, ekonomike, o efektívnej štandardizácii my všetci, politici a úradníci si musíme pripomínať, že každá ďalšia regulatíva e, prináša svoju cenu. To musia zaplatiť či už spotrebitelia, keď kupujú tovary, alebo služby o zamestnanci, ktorí prídu o zamestnanosť zamestnanie, keďže ich práca je presunutá niekam inam. Máme tu časti vášho programu, ktoré odmietame. Odmietame napríklad zmýšľanie v pozadí niektorých e, e, aktivít v oblasti vnútra, spravodlivosti, ochrany trhu. Napríklad nepodporujeme e, návrh komisie na výpočet spoločného daňového základu. Predpokladáme, že to je veľmi nebezpečný návrh a s týmto, vážený pán predsedajúci, dovolte mi zaželať veľa úspechov dánskému predsedníctvu. Tešíme sa na úspešnú spoluprácu, tak aby sme spoločne napredovali za tým cieľom, ktorému veríme. Ďakujem pekne, pán Kalanen. A teraz e, na dva minúty e, na tri minúty má slovo pán Sondergaard. Ďakujem pekne. Pán predseda, dovolte mi, aby som začal poblahoželaním, poblahoželaním e, dánskej vláde poblahoželať za to, že e, už má za sebou 100 prvých e, dní na čele Dánska. Počas e, septembrových volieb Hele Tormin Schmidt a jej spojenci si položili kľúčovú otázku, položili ju aj dánskemu obyvateľstvu. Či máme investovať do toho, aby sa nám podarilo dostať z krízy, alebo máme šetriť, aby sme sa dostali z krízy. Budeme prekonovať krízu tým, že vytvoríme nové pracovné miesta, alebo že budeme vytvárať väčšiu nezamestnanosť. Danské obyvateľstvo odpovedalo, pani premiérke táto otázka, ktorú práve ona položila počas volebnej kampane v Dánsku je o to viac aktuálna v súčasnej celkovej Európe, pretože, tak ako už bolo povedané, Európa sa nachádza v najhlbšej kríze. Viacej ako 10 našich obyvateľov v EÚ je bez práce, len 5 miliónov napríklad v Španielsku. To predstavuje počet obyvateľstva v Dánsku a teda ten miera nezamestnanosti je hrozná. Dve tretiny európskych krajín majú obrovskú nezamestnanosť medzi mladými. To je napríklad 20 v Grécku je to viac ako 40 v Španielsku to predstavuje približne 50 mladých, ktorí sú nezamestnaní. A práve z týchto dôvodov Eh, sme veľmi sklamaní, keď čítame teraz program dánskeho predsedníctva. Máme taký dojem, že bol vypracovaný Merkozy Čiže e, zabudli sa všetky tie e, nápady alebo všetky tie myšlienky, ktoré sa týkali toho, ako sa dostaneme z kríze, ale zase sa skôr mm, venovali tým ekonomickým faktorom, ako sa dostať z krízy. Myslíte si, že niekto je tu naozaj prítomný, že sa nám podarí dostať z krízy s tým, že sa budeme venovať len otázke hospodárstva a jednotlivým indikátorom. Pozrite sa na Grécko, absolútne to tam nefungovalo. Európska únia nej investovala a e, nič sa nestalo. Všetky tie obmedzenia, ktoré boli uvalené na Grecko vôbec to nepomohlo a teraz e, sú tu ďalšie krajiny a takisto to nebude fungovať. E, Dánske predsedníctvo a program dánskeho predsedníctva e, má veľmi pekný názov Európa v akcii alebo do práce. Ale to, čo je tu pod tým spomenuté, ešte bude spôsobovať väčšiu mieru nezamestnanosti. Podľa našej frakcie je to prístup, ktorý je absolútne chybný. Takže dovolte mi, aby som na záver povedal dánskemu predsedníctvu, že obyvateľstvo v jednotlivých krajinách EÚ nepotrebuje dodatočné znižovanie jednotlivých ekonomických indikátorov, takisto nepotrebuje treba vyriešiť otázku rozpočtu alebo znižovanie verejných e, e, výdavkov e, či miest. Nie, práve naopak. Európske obyvateľstvo potrebuje viacej pracovných miest, aby sme zvyšovali spoločný blahobyt. Dánske predsedníctvo má pred sebou 6 mesiacov na to, aby dokázalo, že je súčasťou tohto riešenia a nie súčasťou tohto problému. Ďakujem. Eh, Ďakujem, eh, pán kolega. A teraz odovzdávam slovo pánovi Messerschmittovi na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Posledných 30 minút boli eh, veľmi uchvatné. To je niečo ako eh, milostný mm, príbeh. Ide eh, o mm, ľudí, ktorí dostali prípravu v akademickej mm, vysokej škole v Brúz a teraz hovoria Ehm, mm, ako keby to bolo e, počas e, volebnej kampane e, ako predseda rady, to môžete sa tým hrdiť. Môžem vám všetkým prislúbiť, že všetci sa zamilujete do tejto krásnej pani, ktorá vládne bez mandátu, bez toho, aby jeden jediný volič za ňu zahlasoval. Stále e, viac dánskych e, voličov e, ľutuje, že zahlasovali za Helen Schmidt tento súlep v Grécko, v Taliansku museli vytvoriť e, vlády, a, aby sa pretolkli, a, dánska vláda to dostala na strebornej tácke. Nik neprotestoval len prejavy vďaky a lásky. Čo by ste chceli mať navýše? A preto uh, mám iba jednu požiadavku na Hratolen Schmidt e, prídite do uh, Bruselu, do Štrasburgu, využite nasledujúcich 6 mesiacov v inštitúciách únie, uh, predovšetkým tam, pretože uh, to bude braniť vašej uh, zrušiť situáciu v Dánsku a vedľajšie účinky na nás budú minimálne. Uh, uh, Európska únia je supercesternová loď, ktorá už sa potapá uh, a e, euroval, ako e, sme videli nieč, e, čo, čo by mala zachrániť euro, dostala svoj rating znížený. A stále hrá orchester, Titanic sa potapá a hra Tony Schmidt. Vítajte v Európskej únii, zoberte si, čo chcete, Barosa, Šulca alebo kohokoľvek, to sú všetko vaši priateľa. Vytvorte štát, ktorý chcete vy, ale nik E, mimo stien týchto budov e, nechce. E, všetko dostávate iba na striebornej tacke. Grazie. Ďakujem pekne. Pán Messerschmidt. Dajte si prosím slúchadla. Chcete odpovedať pani Sinclair na otázku? Áno, v poriadku. Nech sa páči, pani Sinclair, položte otázku. You, Ďakujem, pán predseda. Otázka na pána kolegu, dánskeho e, poslanca ohľadom Európskej finančnej transakčnej dane. E, e, vaša premiérka povedala, že chce rýchlo konať. Súhlasíte s dánskou ministerkou ekonomii, ktorá povedala, že to bude znamenať stratus stoviek e, tisíc pracovných miest, alebo súhlasíte s bývalým ministrom zahraničia Danska, ktorý nazval e, to e, odpadom. Poprosím vás, pán poslanec Schmidt Súhlasím, že zdanenie transakcií by bolo veľmi škodlivé z hľadiska pracovných miest v Európe pre pracovné síly z hľadiska konkurencie schopnosti Európy. Politika dánskej vlády a niektorých ďalších e, vlád sú zamerané e, proti Na, Nevieme ani, čo si myslí dánska vláda. A to je to najlepšie, čo môžeme povedať o predsedníctve Dánska. Ďakujem pekne. A teraz e, pán Medlaner na minútu. Ja, dank voorzitter. Ja, hej. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani, e, e, e, pán Messerschmidt, nepočul som tak veľa prázdnych slov ako dnes. Vy ste takmer ako pán Barozo, ktorý hovorí všetko a nepovie nič. Slúbovali ste hospodársky rast už 15 rokov. Vravíte, že Európska únia bude najsilnejším hospodárstvom na celom svete a v žiadnom prípade to sa nepotvrdilo Pozrime sa na to, že sa, e, za, ako sa zaostávame a zatiaľ, čo politici si mastia vrecká. Ale jedna vec by, jednu vec by som chcel e, povedať vám. Máme problém e, s Európou. Máme najlepší sociálny systém v Európe. Sme na to hrdí. Avšak Európa, európska byrokracia sa snaží to zničiť. Pretože nie je priateľné, že európsky robotníci majú právo na používať e, títo dávky, mali by pracovať 10 rokov až potom získať túto možnosť. Mm, a Európa veľmi komplikuje realizáciu týchto cieľov. Nebranite Bulhárom e, vstupovať na územie Európy a boli by sme e, radi, keby holandský sociálny systém sa zachoval aj do budúcnosti. Ďakujem pekne. A teraz ďalší rečníci. Pán Bensted na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Úvodom by som chcel uvítať e, e, dánskou premiérku v Európskom parlamente. Tešili sme sa na predsedníctvo Dánska a dúfam, že dobre dopadne. A viacerí z nás vám po, e, poskytnú úplnú podporu. Napriek tomu, že dnes odzneli viacerí prejavy, ktoré neboli také priaznevé, e, Myslím si, že väčšina tu na prítomných bude súhlasiť s dánskym predsedníctvom ohľadom štyroch priorít, ktoré si vytýčili. Naša úloha v oblasti hospodárstva e, spolu s e, návrhom šestých legislatívnych opatrení a spolu s novým rozpočtom. Toto všetko je dôležité a Dánsko by sa nemalo uspokojiť s tým, že bude len údržbárom e, počas nasledujúcich 6 mesiacov. Pre celú Európu je dôležité, aby predsedníctvo e, bolo odvážne, chcelo niečo vykonať. Predsedníctvo, ktoré bude formulovať program, bude mať význam, i keď nie všetci môžeme súhlasiť s, s, s detailami. Keď e, ekonomicky program sa bude riešiť. Myslím si, že e, e, si všimne aj oblasť energetiky. Je dôležité, aby sme pripravili e, v tomto odvetvi určité riešenie. V roku 2011 350 miliard eur sa vynaložilo na nákup ropy a na dovoz ropy a z hľadiska energetickej účinnosti by sa dali ušetriť prostriedky. Bohužiaľ, európske štáty a občania stále viac e, e, závisia od e, plynu, ktorý nám dodáva pán Putin a od blízkovýchodnej ropy. Pokiaľ by sme mali silnú smernicu energetickej účinnosti, to by zvýšilo schopnosti Európy, schopnosť inovácií a schopnosť konať na svetových trhoch. A poslednom rade to by vytvorilo obrovský počet pracovných miest, E, pre e, e, ľudí v oblakoch, pre pracujúcich a to by vytvorilo aj hospodársky rast v Európy, ktorý určite potrebujeme. To je jedna z oblastí, kde Dánsko sa má pokúsiť dosiahnuť úspechov počas nasledujúcich 6 mesiacov, napriek tomu, že niektorí sú proti tomu. Napriek tomu prajem vašmu predsedníctvu veľa úspechov a dúfam, že poskytnete mm, mm, solidné výsledky e, vrátane ekologického hospodárskeho rastu v Európe. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz má slovo pán Jorgensen na 2,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem pekne e, pani premiérky za e, veľmi jasný, ambiciózny e, plán predsedníctva. Štyri piliere zodpovedná Európa, dynamická Európa, bezpečná Európa a zelená Európa. Určite sa nám zídu, pomôžu vystúpiť, vydať sa správnym smerom Mnohí sa do, um, domnievajú, že Európa sa vníma ako niečo vzdialené, e, rozptýlené, niečo, čo sa deje v Bruseli a Štrasburgu. E, niečo, čo nie je dôležité z hľadiska každodenného života, avšak e, skutočnosť je veľmi odlišná. Rozhodnutia, ktoré sa prijímajú v tejto budove, majú obrovský dopad na dennodenný život ľudí v, v Amsterdame a Atenách, na Cypri a Kodani, keď hovoríme o zodpovednej dynamickej Európe. To znamená, že je to záležitosť vytvorenia e, e, pracovných miest, e, na štartovanie hospodárskeho rastu a to je v čase, keď musíme uťahovať opasky a ťahať za jeden povraz. Nie je to jednoduché. Je to opak toho, o čom hovoril pán Messerschmidt. Pán Messerschmidt hovoril o láske, o zhode. Zdá sa, že krajná pravica a lavica sa zhodli v kritike Európe. Zatiaľ, e, e, čo jednotlivé krajiny si samostatne neporadia. Myslím si, že by bolo e, na veci, keby sme sa nezomkli. Zelená Európa to je ďalšia vízia v čase krízy nemali by sme zanedbávať ekologické otázky. Naopak, mali by sme robiť viac pre životné prostredie, pre zachovanie klímy, vytváranie E, hospodárskeho rastu. Hovoríme o energetickej účinnosti, hovoríme o znižení e, emisí CO2 o 25 Dokážeme to urobiť, keď budeme e, o 20 efektívnejšie využívať energie. Môžeme vytvárať 2, 2, 2 milióny euro, pracovných miest, to znamená, že 2 milióny ľudí bez práce ju dostanú. A to má obrovský význam. To hovorí o reálnej Európe. Hovorí o tom, že ak sa zopneme cez hranice, budeme niečo znamenať. Bezpečná Európa znamená boj proti cezhraničnej kriminalite a terorizmu, čo nás e, všetkých znepokojuje. E, a tu tiež e, môžeme znamenať veľa. Hovoríme o Európe, ktorá je bližšia E, ľuďom a prajem vám veľa úspechov. Ďakujem pekne, pán Jorgensen. Môžem vás e, sa zvorele spýtať, či príjmete otázku od pána Hartmunta. Áno, v poriadku, nech sa páči, pán Hartmund, otázka. Pán Jorgensen, napadlo e, vám niekedy, že politika komisie vytvára Európu hromadnej nezamestnanosti? Napadlo niekedy, že Európska komisia nevytvára politiku, vytvára návrhy. My s vami vytvárame politiku a predseda e, Európskej rady sú súčasťou tohto procesu a myslím si, že pokiaľ budeme robiť presne to, čo navrhuje dánske predsedníctvo, a teda budeme sa snažiť o zabezpečenie e, hospodárskeho rastu, ktoré bude trvalo udržateľné z ekonomického a sociálneho hľadiska. To bude znamenať pozitívny e, vplyv e, na život všetkých občanov Európy. Ďakujem. Grazie, bene. Ďakujem pekne. Pokračujeme. Pán Rode, na dve minúty, nech sa páči. Pani mm, premiérka, vítajte mm, tam, kde to všetko začalo a dovolte e, mi e, osloviť premiérku e, po anglicky, pretože chcem pochváliť aj vládu a naposledy som chválil komisárku Redingovu e, v plenárke tu na tak sa to vykladalo ako kritika. A Preto, e, keďže premiérka nie je zvyknutá, e, že by ja som ju chválil, tak nechcem, aby to bolo nedorozumenie, lebo chcem toto vyjadriť pre celú snemovňou. Chcem zablahoželať dánskej vláde za tri veci. Za to, že ste počúvali tento parlament pri vypracovaní vašich priorít a za to, že ste sa držali toho, čo už je na stole. Vďaka tomu je mm, program predsedníctva, ktorý je ambiciozný aj pragmatický. Ukazuje to, že ste jasne pochopili vašu úlohu ako mm, čestný sprostredkovateľ a nakoniec vy a vaši ministri ste urobili domácu úlohu a e, boli ste e, veľmi e, tvoriví a činní v množstve rokovaní diskusí s parlamentom a ďakujem vám za to a myslím, že si zaslúžite podporu, o ktorú dnes žiadate. Ale dnes bude premiérka unesená touto chválou, tak by som vás e, sa chcel opýtať pár kritických otázok. Poprvé, ako e, budete premiérka e, sa plaviť cez e, to e, minové e, pole e, tých nových ekonomických e, dohod a ako sa vyhnete e, európskej jednote. E, po druhé, aké e, dánske rozhodnutie o e, daní, ktorá e, podľa posledných čísel e, komisie môže e, nás stať e, stovky tisíc tisíc pracovných miest. Po, naposledy, teda posledná otázka je, že sme teraz hovorili o pravidlách e, zjednotenia rodín e, v rámci zelenej knihy komisie a teraz, e, keď predseda parlamentu pán Šulc stiahol svoju predchádzajúcu kritiku toho pravidla, tak otázka je, že či premiérka využije túto príležitosť, aby začala pracovať na celoeurópskych pravidlách, ktoré by platili pre celú 24. Takže Toľko, e, ďakujem vám za vaše ambície a želám vám všetko dobré do predsedníctva. Rode. Ďakujem pekne, pán Rode. Ste ochotní odpovedať na otázku pána Okonyho? Mohli by ste, prosím, e, si založiť sluchadla? Dajte si, prosím, slúchadla. Ste ochotní odpovedať na otázku pána Okonyho. Ospravedlňujem sa, tu je nepochopenie, trochu nedorozumenie, nie je to otázka, ale je to zápis do CatchDI. Je to pani Okony, dobre, pokračujeme. A teraz má slovo pán Turunen na jednu minútu, nech sa páči. Pani Turunen. Ehm, Ďakujem um, pani premiérka v mene frakcie Zelených za uh, tento výborný prejav. Je to naozaj pozbudivé, že uh, je tu silná vizionárska žena uh, na čele Európy a to Európy, kde chodia mnohé sivé zaprašené obleky a potrebujeme tu čerstvý vietor a ty nám ho môžeš priniesť a pre mňa je to pozbudivé, že dánske predsedníctvo má e, silnú prioritu, ktorú klade e, na európske riešenie krízy, teda zelený rast, udržateľný rast a e, nové zelené pracovné miesta. To je rozhodujúce a to potrebujú milióny nezamestnaných v Európe. Mladá generácia ľudí je týmto najviac postihnutá. Som rád, že ste aj tieto generačné otázky vyslovili vo vašom prejave. A myslím si, že ehm, dánske predsedníctvo ehm, sa môže zadiť o to, aby sa ehm, znižila na polovicu nezamestnanosť mladých, ako sa to uvádza v stratégii EU 2020 a tiež, aby to bolo pre ako záruka pre tvorbu pracovných pre mladých, aby sme vyriešili krízu. A myslím si, že krátkodobé pracovné zmluvy eh, neprispievajú k v riešeniu krízy a je to vzájomné a teraz ide o to, aby sme eh, obnovili hospodárstvo a eh, pripravili na pracovné miesta. A ja mám veľké očakávania eh, z dnešného prejavu, že mm, dánske predsedníctvo bude môcť riešiť tieto úlohy. Ďakujem pekne, teraz pani rozbáha, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani ministerka predsedníctva, máte pred sebou veľké výzvy počas nasledujúcich 6 mesiacov a mm, predovšetkým sa očakáva, že dánske predsedníctvo sa bude sústrediť na to, aby sa reformovala spotreba energie v EÚ. A to je veľká výzva, pretože mm, požiadavky a dopyt e, v členských štátoch je rozdielny a e, ja e, očakám, že budete komplexne podporovať e, nové udržateľné zdroje energie, pretože e, vodná a uholná energia nie je dostatočná. E, Dánska vláda eh, hovorila, že chce eh, pracovať prospech ľudí, ktorí už teraz sú postihnutí problémami eh, ako nezamestnanosť hlavne mm, u mladých a preto budeme musieť podporovať malé a stredné podniky, ktoré naozaj majú dnes veľké ťažkosti. Sami ste povedali, že teraz je čas zabezpečiť rast a očakávam, že nebudete mrať časom s zmenou zmluvy, ktorú obyvateľstvo nepodporuje. E, kríza už je tu dosť dlho a potrebujeme tu e, konkrétne výsledky e, v realite, potrebujeme byť reálne, potrebujeme mať silnejšiu konkurenceschopnosť na vnútornom trhu a tiež ďalšie veci, ako napríklad reforma politiky rybolovu a polnospodárskej politiky sú nutné. Pretože v dôsledku e, hospodárskej politiky a úsporných opatrení e, sú problémy, e, kde to nefunguje veľmi dobre a stojí to občanov veľa peňazí. Musíme prestať platiť za opatrenia, ktoré nedosahujú svoje želané účinky. A som potešená, že predsedníctvo chce pracovať cieľene a realisticky, aby obyvateľstvo mohlo znova nadobudnúť dôveru vo svoju budúcnosť v našej časti sveta. Grazie. Ďakujem, pani Rozbachová. A teraz má slovo pán Paul Murphy na jednu minútu. Nech sa Ďakujem, pán predseda. Už máme za sebou 4 roky ťažkých skrtov v celej Európe a výsledky sú jednoznačné. Máme e, e, e, recesiu, do ktorej sa dostala Portugalsko, Grécko, Írsko a, a častokrát e, ľudia sa vzdávajú deti, lebo nedokážu ich nakrmiť a e, ekonomická, e, európska ekonomika má e, perspektívu recesie v roku 2012. Aj pani premiérka, aj pán Barosa hovorili o hospodárskom raste. Keď si prečítame program, e, vidíme, že je to všetko, ako vždy hovoríme e, o raste a realizujeme škrty a je to veľký dôraz na e, ekonomické riadenie E, Jednoducho povedané, je to otázka institucionalizácie e, e, škrtov a úspor na úkor e, sociálnej Európy. To sa opakuje stále a očakávame rôzne výsledky. To je presne to, ako keď človek nie je mentálne zdravý. Chceme dosiahnuť, aby majiteľ dlhopisov mali zisk na úkor pracujúcich. A, a, a čo si poviete o perspektíve referenda v Írsku e, ohľadom zmluvy o hospodárskych úsporoch. Budete rešpektovať e, práva e, írskeho ľudu na referendum na možnosť slobodne sa rozhodnúť bez zastrašovania? Ďakujem. Bene, grazie. Ďakujem pekne. Na jednu minútu má slovo pán Cavela, nech sa páči. Pani Cavela. Ďakujem. veľmi pekne, e, vážená pani premiérka. Prajem vám veľa úspechov počas nasledujúcich šestich mesiacov. Rada by som e, e, vystúpila s veľmi konkrétnymi návrhmi, ktoré by mali pomôcť to, čo už existuje ako politika komisie v oblasti energetiky. Možno, že by vaše predsedníctvo sa mohlo chopiť iniciatívy a poznačiť si všetky existujúce zdroje energie v Európe. Potrebujeme vedieť, aké energetické zdroje má Európska únia k dispozícii a ktoré zdroje, prípadne ktoré investície by neboli realistické. Napríklad e, inštalovali sme fotovoltaické e, e, zariadenie v krajine, kde chýba slnko. To znamená, že zdroje energie musíme si poznačiť. Druhá iniciatíva súvisí so zamestnanosťou. Včera e, noviny Wall Street Journal e, zverejnili článok o úniku mozgov v Európskej únie, o tom, že e, hromady pracujúcich opúšťajú Európu. Mali by sme si všimnúť tie zmeny, ktoré to znamenajú o, o, o, takéto úniky na podstatu Európskej únie. Takže takéto dva návrhy v oblasti zamestnanosti a E, energetike. Ďakujem pekne. Pán poslanec Klaes. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani predsednička Valty, ja dúfam, že ste si vedoma toho, že mnohí Európania majú, očakávajú veľa vecí od dánskeho predsedníctva. Vaša krajina je jedna z mála v EÚ, ktorá prijala odvážne a potrebné opatrenia, aby sa vyriešil problém imigrácie. Nie je to vždy pozitívne hodnotené v iných vládach, predovšetkým vzhľadom ku kríze e, tých karikatúr. Dánsko zaujalo veľmi jasné a rozhodné stanovisko, obhajovala sa sloboda prejavu z oči voči moslimskej intolerancii vy aj ďalší spolupracovníci z vašej vlády dúfam, že budete naďalej obahovať práva členských štátov, aby sa naďalej presadzovala vaša imigračná politika, pretože nedostatok kontroly na vonkajších hraniciach spôsobuje, že existuje kríza Schengenu rovnako ako kríza Európy. Ďakujem. Ďakujem. A teraz má slovo pán Langen na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda, chcem zablažovať danskej eh, premiérke eh, za eh, jej európsky politický mm, program a toto je pre nás úplne niečo nové. Z danského hľadiska my budeme mm, podporovať tento program v jeho plnení aj v plnení konkrétnych opatrení, ako napríklad regulácia finančných trhov alebo napríklad vašich snách, aby sa nenaplnila medzivládna metóda, ale metóda spoločenstva predsedníctva a vy ste sa zasadili e, o to, aby ste takúto e, politiku plnili a my budeme stať na vašej strane, keď tieto iniciatívy e, budete naplňať. a chceme ešte niečo doplniť, vy vedte Dánsko z euroskeptického kúta. Dánsko má tiež miesto v eurozóne. Vy máte šancu nielen euro stabilizovať, ale aj túto doterajšiu dánsku mienku prevratiť a urobiť aktívny krok smerom k prijatiu eura. A dovolte mi ešte jednu vec doplniť. Váš program budeme podporovať, ale ja som viackrát čítal v predchádzajúcich oznameniach, že vy chcete urobiť e, krok e, voči Turecku, no dnes ste to nespomenuli. E, prosím, pani mm, premiérka, mm, urobte nám tú láskavosť vo vašom poročnom predsedníctve a presvedčte Turecko, že aby e, zrušil svoju blokádu Cypru e, počas vášho predsedníctva. To je bol e, úspech v súvislosti s Tureckom. Ak bude Turecko ďalej blokovať Cyprus aj naďalej, tak potom bude musieť pri bilancovaní vášho predsedníctva, že v tomto bode ste možno tú úlohu úplne nenaplnili. Starajte sa o to a ďakujem, budeme stať za vami. Grazie, honor. Ďakujem pekne, pán Langen. A teraz má slovo pán Klod Moráeš na jednu minútu, nech sa páči. Vážená pani premiérka, vítajte e, v parlamente a v prvom rade by som chcela povedať, že hospodárska kríza e, teda v tej zvisle vítajte. E, už som hovoril o tom viackrát v našom výbore. Samozrejme, povedali ste, že hospodárska kríza to je e, e do vašej pozornosti. Viem, že vy spolu so svojimi spolupracovníkmi prišli sem z predstihu, aby ste e, e riešili otázku hodnot spravodlivosti. E, vnútra ste sa nevystrali týchto citlivých tém. Všetky naše krajiny, vrátanie vašej, máte veľké problémy s týmito otázkami, ale namiesto toho, aby ste sa E, e, tomu vyhýbali, ste sa venovali základným prvkom legislatívy. A ako súčasníky spolu rozhodovania sme radi, že predsedníctva sa naďalej venuje ťažkým otázkam Schengenu. To je jedna zo základných hodnot e, takisto spoločnému systému azylu, E, takisto ako azylový migračný e, balíček, ktorý sa tak dlho odkladal. Očakávame 20 vašich spolupracovníkov efektívne iniciatívy v tej oblasti, takisto aj v otázke Maďarska. Chceme e, vidieť e, väčší e, hlas zo strany predsedníctva. Sme spoločenstvom e, hodnot a nie len boje proti hospodárskej krízi, ktorá je samozrejme kľúčová. Ďakujem pekne, pán Moráš. A teraz pán Lambsdorff na dve minúty. Ja. Frau Premierministerin. Ďakujem, pani premiérka. Chcel by som predovšetkým vám najprv poďakovať Eh, onorevole Moraes. Pán Moraes. Ok, eh, se l'onorevole Moraes è d'accordo facciamo... Ak pán Moraes súhlasí, urobíme druhú výnimku a bude tu druhá otázka. Nech sa páči, pán Moraes, položte. Pani Moraes. Ďakujem. Povedali ste, pán Moraeš, že chceme, aby dánske predsedníctvo e, e, riešilo e, maďarskú problematiku účinne a naliehavo a podobne. A koho ste mysleli po slovom my, pán Marajš? Koľko percent vašich voličov podľa vás by chcelo, aby predsedníctvo riešilo teraz maďarskú problematiku, keď máme tak hlbokú krízu tak veľkú nezamestnanosť a chudobu. Aké percento voličov v Európe podľa vás chcete, aby sme riešili e, e, obvinenie voči Maďarsku alebo záležitosť e, ombudsmana na ochranu údajov Maďarsku? poču, pokiaľ ste počúvali, čo som hovoril, som povedal, že mm, hospodárska kríza má kľúčový význam pre občanov a dánske predsedníctvo tomu venuje pozornosť. E, e, myslím si, že som spomenul Maďarskom, mám e, zásadnú otázku, otázku hodnôt. Predsedníctvo spolu s parlamentom, radou a komisiou rieši problémy, ktoré vyvolávajú znepokojenie u nás a v iných krajinách. To sú otázky základných hodnot, nie ide o maďarský ľud, ale o politiku maďarskej vlády, prípadne akékoľvek vlády, ktorú treba riešiť keď e, dochádza k pochybnostiam e, porušeniu základných hodnôt. E, samozrejme, to nie je jediný problém, ktorý existuje z hľadiska významu pre náš parlament. Dobre, a teraz má slovo pán Lambsdorff na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže druhý pokus, ešte raz. Chcel by som začať tým, aby som vám poďakoval hneď po nastúpení do vlády E, e, e, dostali ste takúto myšlienku. Napríklad predchádzajúca vláda zaviedla hraničné kontroly medzi vami a Nemeckom a Švedskom, Myslím, že to je dobrá správa pre občanov v hraničných oblastiach a podnikoch, špediterských podnikoch. Myslím, že to je dobré opatrenie, čo ste to zrušili. Druhá otázka E, tu sa e, e, e, mm, pripájam k tomu, že treba braniť komunitárnu metódu mm, nesmieme e, sklznúť opätovne do medzivládnej metódy. E, napríklad o tom hovoril pán Sarkozy, ktorý sa snažil presadzovať medzivládnu metódu. Myslím si, že e, máme viac argumentov pre mm, komunitárnu metódu, ale jedna dôležitá vec, e, hovoríte o prioritách predsedníctva, e, že chcete zastupovať výrazne úniu smerom na von. Je dobré, že využiť túto príležitosť, začať diskusiu o tom, či naozaj je to možnosť opt-outu zo spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky E, myslím si, že všetci sa zúčastní činnosti e, agentúry okrem Dánska. Treba využiť túto príležitosť. A posledná vec, naša politická skupina spolu s zelenými sociálnymi e, chceme, aby sa začala konanie proti Maďarsku podľa článku 1 a rada je proti tomu. Vyzývam vás, aby ste to dali na program rokovania, aby ste zorganizovali E, e, všetko potrebné zo strany členských štátov, len, tam, e, len tak dosadneme pokrok v situácii s Maďarskom. Kolega, la... Ďakujem, vážený kolega. A teraz má slovo pán Turmes na jednu minútu, nech sa páči. Vážená pani premiérka, výsledky a nie zámery to sú dôležité, to je eh, môj politický slogan. Ďakujem eh, pekne za to, že ste podporili. Za, ako spravodajca smernice pre energetickú činnosť chcel by som e, zabezpečiť, aby parlament sa s vami dohodol. Avšak dnes chcem sa venovať jednej otázke, ktorá podľa mňa má kľúčový význam z, z hľadiska krakodobých investícií. A to je Európska investičná banka v decembri 2008. 27 hlav štátov sa rozhodli, že v roku 2009 úverová kapacita EIB sa zvýši z 55 na 80 miliard. To znamenalo, že v roku 2009 25 miliard pôjde viac e, e, investícií do vetra a takisto do e, podnikových dlhopisov, ktoré zachránia E, automobilový priemysel. Máme rovnakú úverovú krízu a Európska investičná banka na budúci rok znižila svoju kapacitu na 60 e, miliard. A preto sa pýtam, prečo teraz e, skracujeme o 20 miliard úverovú kapacitu EIB? A ďalšia otázka, prečo EIB nie využíva to, čo poskytol pán Draghi ako záchranný pas pre banky? 500 miliard e, za 1% úrokovú e, sadzbu. A to všetko leží v e i Európskej centrálnej banky a sa neinvestuje. Keď prečo by ste nemohli 80 miliard za 1% investovať do európskej ekonomiky. Myslím si, že to by bol najrychlejší investičný stimul, ktorý by sme mohli získať počas vášho predsedníctva. Ďakujem pekne, pán Turmes. A teraz má slovo pani Marabicoto. Ďakujem. Európa ide malými krokmi, e, burzy padajú a dámske predsedníctvo chce vytvoriť veľkú ekonomickú vládu na kontinente, ale mali by sme sa sústrediť na opatrenia, ktoré by pomohli našim občanom ale tu nás sa robia iné opatrenia. Takže ja nesúhlasím s tým, čo sa robí. V prvom rade neviem, ako sa môže ako priorita navrhnúť e, urychlenie rozširovacieho procesu o balkánske krajiny. To je problém, ktorý treba vyriešiť i hneď, alebo sú iné problémy, než e, rozširovať EÚ. Potom Turecko, Dánska vláda podporuje pristúpenie Turecka a bohužiaľ Turecko je veľmi vzdialené od toho, aby splnilo ciele a kritéria na vstup. Sme v situácii, keď euro je ohrozené, tak dánske predsedníctvo by sa malo sústrediť na to, aby ho zachránilo. Samozrejme, euro nikdy nebola dôveryhodná mena a bolo to odôvodnené. Ďakujem. Teraz má slovo pani Sinclair na jednu minútu. Pani premiérka, vy preberáte predsedníctvo EÚ v čase, keď nepriateľné správanie ohrozuje demokratické princípy a e, takéto e, správanie sa e, dokonca inštitucionalizuje v Európskej únie. V posledných mesiacoch sme videli, že zvolení e, vodcovia e, boli e, vyštvaní e, z úradu a e, boli e, nahradení nezvolenými e, byrokratmi, e, francúzským pudlom a nemeckou kanceláriou a teraz sa práčici e, potierali e, potrebu v referendách vo všetkých 27 e, štátoch a tam končí demokracia. E, všetci vidíme toto posolstvo, ale EÚ sa odvracia. Vy budete mať predsedníctvo v rozhodujúcom momente v možnej demontáži eura a v čase nedostatku demokracie pozeráme na dánske predsedníctvo keď krajina mimo eurozóny sa ujíma tohoto predsedníctva ako je mm, možné, že e, Spojené kráľovstvo, ktoré e, mimo eurozóny, ktoré tu bolo zosmiešňované, teraz je žiadané, aby sa pridalo k tejto pomoci. Ďakujem teraz kolega Mauro na minútu 30. Mário Mauro. Ďakujem, pán predseda. Pani predsednička vlády, vo vašom úvodnom vystúpení o programe hovoríte, že hlavnou prioritou dánskeho predsedníctva je zabezpečiť európske hospodárstvo, ktoré bude zodpovedné. Čo to vlastne znamená? Podľa mňa zodpovednejšia Európa je predovšetkým Európa, ktorá si uvedomí e, tú hrozbu, ktorá tu je. Najväčšou ťažkosťou a prekážkou je práve európsky leadership. Nie je to euro, ktoré je ohrozené, eurozóna a krajiny, ktoré ho zdieľajú, ale je to vlastne to európske vedenie, ktoré je ohrozené. Sme v situácii imobilizmu, keď naši vodcovia nekonajú a krajiny v ťažkostiach, ktoré potrebujú silu nášho európskeho kolosa. A v tomto zmysle by som e, chcela by sa pokračovalo v dobrej práci polského predsedníctva, ktoré nezabudlo na skutočnú prioritu, ktorú teraz máme, teda posilniť a potvrdiť jednotu ako jediná, jedinú zbraň na to, aby sme e, vyriešili túto krízu. Napriek predpovediam, e, ktoré máme a ktoré sú Využívam, pán predseda Šulc, aby, vašu prítomnosť, aby som vám zaželal veľa úspechov vo vašej práci a aby som potvrdil, že budeme po vašom boku, aby sme potvrdzovali a upevňovali e, kompetencie demokratického parlamentarizmu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem kolega Márova. Teraz má slovo kolega Díňa Estrela na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Vitajte, pani predsednička danskej vlády. Európa je rozdelená medzi tými štátmi, ktoré majú požičky za nízke úroky a na druhej strane sú tí, ktorí dostávajú požičky za veľmi vysoké úroky. V krúzovej situácii E, znovu narastá egoizmus, je to nedostatok solidarity a musíme konať a Európa ale musí pracovať na základe solidarity. Bola som spravodajkyňou pre smernicu pre, mať, e, pre materskú dovolenku, a, e, ktorá bola schválená v oktobri 2010. Napriek úsiliu polského predsedníctva a rady, rada nezareagovala na návrh parlamentu Parlament je otvorený akejkoľvek diskusii a spolupracovať aj s komisiou, aj s radou, aby sa našlo riešenie, ktoré by pomohlo európskym rodinám a ktoré by aj pomohlo splniť ciele stratégie Európa 2020. Je to veľmi dôležitá stratégia, o to viac, že Európa čelí vážnemu demografickému problému, ktorý ohrozuje ekonomický rast a ohrozuje aj tiež sociálne zabezpečenie a istotu. A ja by som bola rada, aby sa táto téma ukončila počas vášho predsedníctva. Teraz pán Štaler. E, pán predseda, ja e, sa e, nebudem zaoberať frazeologickým cvičením pána Baroza a premiérky, lebo oni si nezaslúžujú politickú debatu, ale chcem sa hradiť proti agitácii, ktorá sa tu narobí proti Maďarsku, a to nielen tu v parlamente, ale aj už v tlači sa robia manévry v súvislosti s tým, ako komisia má postupovať proti Maďarsku. A chcem vám pripomenúť, ako komisia v roku 2000 konala proti Rakúsku so svojimi hlúpými sankciami a ako ako e, sa to ukázalo ako blamasť proti nej. A vaše postupy sú úplne nesprávne. Orbánová vláda bola demokraticky zvolená, má podporu voličov a tiež sa ukazuje, že počas predsedníctva rady sa spravili e, nielen e, v Únii, ale aj v NATO e, ako spolahliví partnery a s Maďarskom nemožno takto zaobchádzať a tí, ktorí si myslia, že táto agitácia socialisti, liberáli alebo marxisti sa vďaka tomu dostanú v Maďarsku k moci, tak sa mília. Ďakujem teraz pán Ody na minútu 30. Prezident komisie. Vážený pán predseda, pán predseda Európskej komisie ekonomické témy, povedali ste, pani predsednička, že Dánsko sa nechce implikovať do ekonomickej integrácie eurozóny, ale chcete nás ubezpečiť, že e, podporíte rýchle vyriešenie derivovaných produktov a že sa budete venovať aj Fondu paktu a stability politická väčšina sa vytvára eh, k daní eh, z finančných transakcií. Aká je, aké je vaše presné politické stanovisko k tejto téme? A ešte by som rád upozornil na obchodnú politiku. Rada dáva mandát komisii, aby rokovala v mene EÚ. Je to kompetencie EÚ a my, Európsky parlament, máme novú politickú kompetenciu na schvaľovanie obchodných zmluv Upozorňujem vás na to, aby sme neboli naivní a aby sme aplikovali princíp reciprocity. Napríklad pri rokovaní s Mercosurom e, podpis zmluvy sa bude robiť na konci vášho predsedníctva. Dávajte na to skutočne pozor. Keď pán Van Rompuy hovoril na poslednej Európskej rade o tom, ako sa rozvíja, tak ja som navrhol, aby sa urobila Európska rada konkrétne špecializovaná na ekonomický rast. Vy máte špecifické stanovisko, pán predseda Šulc. By bol rád, keby bol na túto radu pozvaný. Podporíte nás jednak v tom, aby náš predseda bol na tejto rade prítomný a aby sme mali skutočnú Európsku radu, ktorá sa bude len špecificky venovať ekonomickému rastu. Chcel som hovoriť aj o sociálnej konvergencii, ale to už nemám čas. Teraz má slovo Katalín Ivan na jednu minútu toate obiectivele dumneavoastră ambițioase și curajoase. Ehm, pani predsednička vlády, všetky vaše ambície a ciele sú tu vítané, ale nebudú relevantné, kým e, nebudeme e, sankcionovať e, a pranierovať a obviňovať protidemokratickú politiku maďarskej vlády tam aj v Rumunsku a musíme dávať pozor na to, aby sme nepotierali práva ľudí, ktorí boli postihnutí zo strany Orbána a Basesku. Myslím si, že takíto politickí diktátori mali byť spochybňovaný a mali sme diskutovať o tom, čo robí Orbán Maďarska Vojko Borisov. A myslím si, že e, len keď demokracia bude ochránená, e, uspejeme, potrebujeme demokraciu vo všetkých 27 členských štátoch. Gain. Ďakujem teraz e, kolega Zalba de Gain na minútu 30. Gracias, señor. Ďakujem, pán predseda. Gratulujem vám k vašej funkcii. Pani predsednička vlády, my oceňujeme E, rozhodnutia z poslednej Európskej rady, ale dúfame, že tieto neostanú len na papieri, ale že sa premenia na skutky a tie sa budú realizovať čím skôr. Je potrebné, aby sme vyslali jasné posolstvo trhom. Doteraz tieto trhy príjmajú pozitívne naše opatrenia. Navyše e, vidno, že je tu ten duch spolupráce a aktivity a tento budeme potrebovať aj v budúcich mesiacoch. Musíme naďalej konsolidovať naše úsilie v prospech stability a naďalej musíme presadzovať politiku sporenia, ale zároveň s inými opatreniami, ktoré budú prinášať ekonomický rast a pracovné miesta, pretože len politikou uťahovania opaskov nedosiahneme naše ciele. Potrebujeme reformy, ale nielen o nich diskutovať, ale aj realizovať. Španielsko preukazuje, že e, sa angažovalo v týchto cieľoch prijímame štrukturálne reformy a tieto by mali prijať aj ostatné členské štáty. ECB je odvážna pri príjmaní rozhodnutí, ale tiež preukázať musí viacej jasný záväzok v aktívnejšej účasti na sekundárnych dlhových trhoch. Je potrebné spustiť spoločné finančné mechanizmy, o ktorých sa toľko diskutovalo v tomto parlamente. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem kolega. Teraz eh, kolegyňa Jakoncari na minútu. Pani mm, premiérka, mm, podľa mm, výskumu najšťastnejší ľudia žijú v Dánsku Rečnička nemá mikrofón zapnutý. Tanskalainen kollega vei mikrofón. Dobre, takže dánska kolegyňa mi vypla mikrofon. Takže e, chcem povedať, že podľa prieskumov najšťastnejší ľudia žijú v Dánsku. A myslím, že by to bolo výborné, keby počas e, tohto predsedníctva ste dokázali preniesť eh, časť eh, z tohoto šťastia do Európy, ktorá je teraz eh, tak nešťastná zvyčajne predsedníctva si dávajú tak veľa priorít, že nakoniec nič nie je prioritou. A to isté platí aj pre témy, ktoré tu máme v Európe. Zvyčajne na ne zabúdame. A teraz tu máme tému aktívneho stárnutia. A toto je ústredná otázka a aj hospodársky musíme zabezpečiť mm, prácu ľudí a to súvisí s ľudskou dôstojnosťou, ale aj s hospodárstvom. A je skutočnosťou, že diskriminácia na základe vekovo rasy rastie, hoci sú naozaj e, výborné príklady starnutia ľudí, ktorí boli úspešní, napríklad e, Jacques Schmidt a Helmut Delor. Teraz pani Gal Pelc na minútu 30. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani predsednička rady, preberáte štafetu v ťažkom období, ale vy ste na ťažkosti e, navyknutí. Dovolte mi, aby som predložila návrh mojich socialistických kolegov. Ak e, sa budete venovať e, len Maďarsku, tak váš program sa nezrealizuje, ale ja dúfam, že tomu tak nebude. Súčasno, v minulosti maďarské predsedníctvo zadefinovalo taký cieľ, ako je napríklad pripraviť a konsolidovať ekonomické európske politiky. A vy ste schopní tento proces spustiť. Som maďarská poslankyňa a viem veľmi dobre, čo to znamená pracovať v prospech spoločných európskych politik. chcete dosiahnuť a podporovať ekonomické riadenie Musíte to robiť chladnokrvne a jasnozrivo, ale zároveň musíte uznať a sledovať nielen čísla a štatistiky pri realizácii týchto mechanizmov. Žiadam od vás, aby ste hľadali identitu členských štátov. Bolo by dobré venovať sa konkrétnym prípadom každej krajine a identifikovať, ktorá krajina pracuje dobre a ktorá nie. Všetci sa pustili na túto cestu, ale ja vám želám veľa múdrosti, veľa vytrvalosti a veľa úspachov pre budúcich 6 mesiacov. Ďakujem, Martin. Som veľmi rád, že si našim eh, predsedom máme aj eh, socialistického Mm, premiérku, Víte späť do parlamentu, si veľmi e, tvrdá osoba. Myslím si, že malé krajiny dokážu zázraky, veľmi v zázraky, ako zvyčajne činnosť predsedníctva sa e, e, určuje E, vonkajšími prostriedkami. Musíme zachovať e, jednotu Európy a kríza nás sa snaží rozdeliť. Musíme bojovať proti extrémistom a euroskeptikom. Chcel by som podotknúť, že občania nie sú spokojní s úniou. Musíme začať e, používať 6 balíček a príjmať ťažké rozhodnutia. Sú značné pochybnosti ohľadom dodržania demokratických princíp v niektorých krajinách, vrátane mojej vlastnej. Máme e, veľmi vypracovaný e, program predsedníctva pre dynamickú bezpečnú Európu. E, venujte veľkú pozornosť mládeže mládeži a som presvedčená, že e, to všetko dodržíte a zabezpečíte e, rešpektovanie spoločných hodnot všade. Sme presvedčení, e, že predsedníctvo, na čele ktorej je sociálno-demokratická žena, dokáže veľa. Ďakujem pekne za prejav solidarity. Ďakujem pekne. A teraz slovo dostáva pán Karas, minúta 30 a mm, samozrejme e, blahoželám vám k voľbe za e, vice podpredsedu. Ďakujem pekne a ja vám e, srdečne blahoželám. Teším sa na dobrú spoluprácu. Toto predsedníctvo má dve ťažiska. Stanovili ste si cieľ vytvoriť zodpovednú Európu a zodpovedná Európa musí byť demokratická. A demokratická Európa predpokladá, že Európsky parlament pri každom rozhodovaní na celoeurópskej úrovni sa musí zúčastniť. Bez Európskeho parlamentu e, dánske e, predsedníctvo rady nedokáže nič rozhodnúť. Po druhé, zodpovedná Európa nesme sa rozštiepiť, musí byť jednotná. Je, e, a hádam dobre, že nie ste v eurozóne, pretože je to snaha o rozdelenie a myslím si, že e, máme e, e, spoločnú zodpovednosť za krízu, musíme spoločne príjmať opatrenia a zabezpečovať integráciu sociálnej a politickej únie a ďalšie ťažisko regulácie finančných trhov. A chcel by som vás požiadať, aby ste spolu s nami, s parlamentom, pokúsili sa promptne prekonať prekážky a prijať potrebné e, e, opatrenia na posilnenie kapitálovej štruktúry a likvidnosti e, na posilnenie hospodárskych štruktúr. Máme veľa čo robiť, ale spoločne to dokážeme. Nepočujeme, nie, nemáme mikrofón. Vážne pán predseda, blahoželám vás, Vážna pani premiérka, ako švéd. E, E, môžem e, e, sa hrdiť a podporovať váš program, keď on je trošku zafarmený do sociál-demokratických farieb. Je však dôležité, aby sme si boli vedomi veľkých výziev, ktorým čelíte. V čase, keď je to veľké riziko rozštepenia Európy v súvislosti s procesom nastolenia finančnej stability a preto je veľmi dôležité, aby predsedníctvo urobilo všetko potrebné na to, aby sa postaralo o celú Európsku úniu, aby spojila členské štáty e, v rámci procesu vnútorného trhu e, treba rozbehnúť novú vlnu reform vnútorného trhu a to umožní spojiť Európu a znovu získať hospodárskú sílu a dynamiku. A dúfam, že to bude kľúčovým prvkom vášho predsedníctva. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Teraz má slovo na mm, záver tejto debaty kolegyňa Karinč na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda, kolegovia. Ehm, nasledujúce predsedníctvo naozaj má veľa víziev, e, kríza euro a tiež viacročný rozpočet, ale je veľmi dôležité, aby zároveň sme mm, dávali pozor na energetiku, ktorá sa stáva stále dôležitejšia z geopolitického hľadiska a osobitne musíme podporovať e, s spoločnú energetickú politiku EÚ, EU, musíme ju vytvoriť. Máme e, no, predpisy, zákony, ktoré upravujú, že prenosová sústava sa má oddeliť od výroby. A zároveň vieme, že sú členské štáty, ktoré uzatvárajú dohody s tretími štátmi, ktoré poskytujú výhradné práva na využívanie ich infraštruktúry, e, ktoré nie sú predmetom hospodárskej súťaže a e, je to proti záujmom obyvateľstva EÚ. Ja vyzývam predsedníctvo, aby zabezpečili, že existujúce zákony sa budú plniť nielen v EÚ, ale vo, voči aj tretím štátom. Teraz máme mm, postup spontánnej rozpravy. Každý aj mám tu 27 prihlásených a logicky nemôžem dať všetkým slovo. A teraz e, podľa terajšieho časového plánu máme asi 5 možností dať slovo piatim vystupujúcim, ktorí sa prihlásili. Ja by som sa pokúsil vyvážene dať slovo ľuďom z jednotlivých frakcií. najprv má slovo kolega Garigani. Pán predseda, musím skonštatovať, že včerajšie dnešný deň sme si vypočuli tri prejavy ktoré predstavujú nádej pre Európu. Sú to tri programy a tri stratégie. Predsedkynia rady, poveda- ja by som vám povedal dve veci, ktoré ste povedali, sú veľmi dôležité pre budúcnosť Európy. Nie je to hociaká veta, ale veľmi dôležitá veta, ktorá má posilniť Európu a to, že ste prijavili vašu ochotu spolupracovať v prospech komunitárnej politiky. Teraz sa nachádzame v skutočne ťažkej situácii a to nie je žiadna retorika. Je tu prerušenie procesu rozvoja spoločenstva a niektorí chcú zmeniť zmluvu, ale je tu aj problém medzivládnych dohod a sme v situácii veľkých ťažkostí. A tu, potreb, tu hypotéza ekonomického rastu medzivládnou metódou je skutočne len hypotézou a úlohou dánskeho predsedníctva je zabrániť tomuto. Ďakujem, pán Gargany. Ďalej sa prihlasila pani Gomez. 13 eh, v piatok Mm, trhy e, preukázali, že svetoví vedúci predstavitelia e, sú nekompetentní. E, nie zavrňalo sa špekuláciom proti euru. Vzhľadom na zvýšenie konkurencieschopnosti medzi centrom a perifériou Uniu. Solidarita sa stala prázdnym slovom v snahe riešiť štrukturálne nerovnováhu E, ratingové e, mm, agentúry iba sa snažia presadzovať dogmu pani Merkelovej a to neznižuje zadlženosť, ale nastoluje recesiu, sociálnu nerovnováhu, nespravodlivosť. E, a vtedy to je dobrý začiatok, nestačí však. Potrebujeme zabezpečiť fiskálnu harmonizáciu. Napríklad Portugalsko 19 z 20 spoločností na burze presunuli e, svoje sídle do e, Holandska, aby neplatili vyššie e, danie, ale aby venovali svoje prostriedky na iné trhy. Ako môžeme plniť toto v Európskej? Ďakujem pekne, pán, pani Lanford. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som uh, chcel uvítať eh, priority dánskeho eh, predsedníctva, pokiaľ ide o chronické ochorenie, najmä cukrovku. A, a, a myslím si, že e, e, Kristal Šalgemosa, spolupredsednička pracovnej skupiny pre cukrovku, tiež zabezpečila túto podporu cukrovka to už nie len časovaná bomba, bomba vybuchla, 10% občanov má cukrovku a to znamená obrovské náklady pre zdravotníctvo. Poprosím e, e, dánske predsedníctvo, aby sme e, zabezpečili stratégiu únie boja proti e, cukrovke. Chcel by som zopakovať otázku a dúfam, že dostanem odpoveď od pani premiérky. E, Otázka pána Ferhofstadta. Čo robí rada na to, aby e, volala e, Maďarsko na zodpovednosť, dochodza k právnemu, právnej a ústavnej kríze a to ohrozuje naše hodnoty liberálnej demokracie. Dúfam, E, e, že e, použiť že nebudete sa držať diplomácie v rade, kde žiaden z 27 štátov sa nechce zasahnuť, nechce zasahnuť. Ďakujem pekne. Slovo má pán Pietrovský. Pani przewodniczący. Vážená pani predsednička, vážená, pani premi- vážená pán predseda, vážená pani premiérka, Dánska je ďalšia krajina, ktorá sa ujala predsedníctva e, e, e, Európskej rady a vyhlasila, že vyvedie spoločenstvo z hospodárskej krízy a zabezpečí hospodársky rast. Máte na to iba 6 mesiacov. Chceli by sme vám pripomenúť, že obdobné priority sa vyskytovali aj počas belgického, polského predsedníctva. Všetci občania Európy majú záujem o to, aby tento cieľ sa naplnil. Avšak keď sa e, dívame na stále e, väčšie hospodárske problémy, problémy e, sa presvedčame o tom, že aj nastupujúce predsedníctvo budú musieť hlásiť rovnaké priority. Dánske predsedníctvo sa bude tiež zapojovať rozpočtom na nasledujúce programovacie obdobie až do roku 2020 a preto budeme potrebovať viac prostriedkov na E, rozvoj nových členských štátov. Čo sa týka ekologickej Európy, Dánsko e, zabezpečuje trvalo držateľný hospodársky rast, ale na druhej strane chce zdôrazňovať aj klimatický balíček. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani premiérka. Prajem dánskemu predsedníctvu veľa úspechov E, šestmesečné e, rotujúce predsedníctvo únie má veľký význam. Symbolizuje demokratickú povahu Európskej únie, e, to ako funguje. však veľký, neposkytuje však veľký manevrovací priestor na to, aby ste ovplyvnili existujúcu situáciu. Šeť, šest mesecov vášho predsedníctva e, e, e, znamená veľmi dôležité obdobie pre našich občanov. E, E, dochádza k tomu, že e, naše inštitúcie e, sa nahradili direkciu a v minulosti to sa nesvedčilo. Dúfajme, že nové predsedníctvo parlamentu, pán Šulc, ktorého sme včera zvolili, bude sa snažiť o zvrat. Vážená pani premiérka, Grécko je dôkazom toho, že Európska hospodárska e, e, politika zlyhala. V súčasnosti Taliansko a ďalšie južanské krajiny sledujú rovnakým e, smerom. Je to problém hospodárskeho rastu, zhoršenie zadlženosti, posilnenie recesie a sme vo veľmi ťažkej situácii. Poprosím vás, aby Európska únia sa snažila vylepšiť túto situáciu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani premiérke, ktorá veľmi dobre vystúpila. Sme na vás hrdí vždy. Ale e, chcela by som jednu vec e, spomenúť, pani premiérka. Týka sa to článku 41 charty a e, dobrého správneho riadenia. Ide o to, že s tým si majú poradiť občania a inštitúcie. Mali by sme mať legislatívu e, o správnom riadení. E, komisia e, si počína samo, osamotenie myslím si, že krajina, ktorá veľmi zdôrazňuje účast občanov, dokáže urobiť veľmi veľa aj z hľadiska článku 41. Dúfajme, že to dokážete. Chceli by sme vás požiadať, aby ste to uh, uh, urobilo. Nie je to také, uh, také dôležité ako ostatné témy, alebo príťažlivé ako ostatné témy, ale je to dôležité. Kolega Ökeny. Ďakujem pekne, pán predseda. Gratulujem vám. Vzhľadom na hospodárskú a sociálnu krízu, ktorú zažívame, Zamestnanosť by mala byť prioritou pre naše inštitúcie, pani premiérka. 23 miliónov podnikov v EÚ a 23 miliónov nezamestnaných v EÚ. Takže táto rovnica je dosť výročná a hovorí o určitých ťažkostiach a to znamená, že musíme spolupracovať, aby sme našim občanom dali ten podnikateľský duch. V tomto zmysle by som e, sa vyjadrila pozitívne e, k návrhu Európskej komisie o sociálnom podnikateľstve. Je to sektor, ktorý prinesie 100 miliárd eur v obrate pre EÚ a bude predstavovať až 3 až 7 e, z pracovného trhu. Tento návrh, pán Barozo, je skutočne ambiciózny a vhodný a ja by som si želala, aby sme spolu, pani premiérka, dosiahli, aby počas vášho predsedníctva sa tento návrh schválil. Ja si to želám, viem, že aj vy a ďakujem vám za to. Ďakujem pekne, kolega Danden. Ďakujem, pán predseda. Pani premiérka, ďakujem za prezentáciu vášho programu. Počas posledného polroka parlament predložil program za boj proti chudobe. Sme si vedomi, že tento problém sa v Európe zhoršuje a politika sporenia v mnohých krajinách a rôzne opatrenia neprinášajú e, sociálnu ochranu a vytváranie pracovných miest. V tomto kontexte, aké sú prvky vášho programu, ktoré umožnia to, aby sme zrealizovali ten cieľ e, zníženia chudoby v EÚ. Rozpočtový objem a rozpočet je veľmi dôležité. Správa odporúca, aby sa podporil rozpočet dostatočne, aby sme prispeli k rôznym aspektom boja proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe. Ako vidíte konkretizáciu tohto odporúčania prostredníctvom rokovania o budúcom viacročnom finančnom rámci? Sú tu dve témy aby program potravinovej pomoci pre tých najviac nevyhodnených pokračoval aj po roku 2013. Ako vy vidíte tento program a tieto ciele, ktoré sú ohrozené. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz e, slovo má komisia, aby e, mohla e, reagovať. Nech sa páči, pán predseda Barozo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, e, je pochopiteľné, že ste kladli otázky na pani premiérku, ktorá e, vystupuje v úlohe predsedu rady. Takže e, túto výsadu jej nezoberiem, aby mohla reagovať na vaše otázky. Chcel by som využiť túto chvíľku a zopakovať potrebu, aby, že sa máme sústrediť na to, aby sme e, doplnili naše dôležité úsilie v oblasti fiskálnej konsolidácie e, opatreniami na zabezpečenie hospodárskeho rastu. A myslím si, že dánske predsedníctvo bude efektívnym partnerom e, komisie v záležitosti pragmatického hľadania riešení E, e, pani premiérka. Myslím si, že v parlamente je e, pomerne široká podpora vášho programu. Môžete rátať s podporou parlamentu. V každom prípade môžete parlament rátať s komisiou aby sme sa neobmedzili na prázdne vyhlásenie na otalenia, aby sme efektívne realizovali všetky opatrenia. Prajem vám veľa úspechov. Ďakujem pekne, pán predseda Barroso. A teraz slovo má pani predsednička rady. Towning Schmidt. Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážený pán predseda Európskej komisie, vedúci predstaviteľi politických skupín a ctení poslanci. Ďakujem veľmi pekne za vaše poznámky. Pre mňa bolo veľkým potešením, že som sa mohla zúčastniť tejto e, veľmi e, aktívnej diskusie dnes. E, z dnešnej diskusie zoberiem za sebou jasné presvedčenie o tom, že nie všetci súhlasíme, vo všetkom k tomu sa vrátime, ale vidím, e, že je tu veľmi e, e, pevné potvrdenie toho, že máme podporu programu dánskeho predsedníctva a za to vám pekne ďakujem. Urobíme všetko možné, aby sme splnili vaše očakovania a e, vyhoveli podpore. E, nastolili ste viaceré témy, mám, nemám veľa času, ale dovolte, aby som e, reagovala na niektoré z otázok, ktoré ste tu e, nadnesli. Pán Barozo, pán Daul, hovorili ste o MMF. Samozrejme, budeme e, veľmi vážne sa zapodívať toto problematikou počas nášho predsedníctva. Môžem vás obezpečiť, že to bude hlavnou prioritou pre nás, aby sme e, e, čo najviac pokročili v oblasti viacročného finančného rámca. Budeme to robiť na to, aby sme zmodernizovali finančný výhľad a budeme robiť to tak, aby sme využili spoločné zdroje na vytvorenie pracovných miest a zabezpečenie hospodárskeho rastu. A v tejto súvislosti by som chcela poznamenať e, v súvislosti so zdanením finančných transakcií, o tom hovoril pán Kalagen a niektorí ďalší Chcela by som e, to povedať, aby sme sa vyhli akémukoľvek nedorozumeniu. Dánske predsedníctvo bude sa zapodívať touto témou lojalne a e, odborne ako úprimný sprostredkovateľ Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na širšiu programu e, e, finančnej regulácie. Budeme sa snažiť posilniť e, túto tému počas predsedníctva. Viacerí z vás ste hovorili o Maďarsku, hovoril o tom pán Verhofstadt, pani Hams a hovoril o tom pán Moráš. Ako všetci vieme, v súčasnosti, teda dnes popoludne sa bude rokovať v plene o Maďarsku, ale veľmi stručne. Komisie zohráva e, životne dôležitú úlohu ako e, ochránca našich zmluv. A komisie e, našla dôvody začať konanie proti Maďarsku pri najmenšom v troch bodoch. K tomuto sa máme postaviť veľmi vážne. Plne podporujeme to, ako komisia sa zapodíva touto krízou Komisia e, využila existujúce pravidlá zmluvy a komunitárnu metódu a v tomto smere podporujeme komisiu. Všetky členské štáty sú povinné dodržovať našu legislatívu. Je to neoddeliteľná súčasť e, fungovania únie. E, viacerí z vás ste hovorili o dlhovej kríze, o znížení ratingu viacerých členských štátov. Toto všetko podotýka potrebu, aby sme eh, reagovali na túto krízu spoločne, celoeurópsky. Ale predtým, ako eh, sa eh, rozhodneme, že ide o európsku krízu, chcela by som pripomenúť tomuto parlamentu, že prečo máme dlhovú krízu v Európskej únii. Je to dané tým, že členské štáty nedávali si veľký pozor na vlastné rozpočty to je hlavná príčina tohto problému. Mali by sme sa sústrediť na riešenie tohto problému. Samozrejme, musíme hľadať európske riešenie, ale nezabúdajme, že hlavná príčina hospodárskej krízy eh, je daná tým, že eh, členské štáty nedodržovali naše vlastné pravidlá. Tým sa dostávam ku zníženiu rejtingu niektorých členských štátov. Eh, pán Verhofstadt spomenul E, e, slova, e, citoval dokonca agentúru Standard Poor's. A ja som si všimla, čo hovorí táto agentúra, pretože konkrétne spomína nedostatočnú perspektívu zamestnanosti a hospodárskeho rastu v jednotlivých členských štátov. A to nepovedal nejaký sociálny demokrat alebo predstaviteľ levice. O tom hovorila agentúra Standard Poor's úsporný program musí byť sprevádzanými iniciatívami na podporu hospodárskeho rastu. Tým sa dostávam k diskusii o hospodárskom raste a zamestnanosti. Viacerí z vás ste o tom hovorili, pán Svoboda, pani Smas, pani Zengov, pani Nitorsen, pán Benson, pán Jansson a viacerí ďalší rečníci. Dovolte, aby som jasne povedala hospodárstva e- európskych štátov eh, musia zabezpečiť konsolidáciu. Eh, to je potrebné a z tohto dôvodu dánske predsedníctvo a Dánsko bude podporovať eh, fiskálnu zmluvu, ale musím rovnako jasne povedať, že nestačí sústredovať sa iba na fiskálnu konsolidáciu. Musíme správnym krokom vykročiť z hľadiska hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Mládež v Európe toto od nás očakáva. Potrebujeme vytvárať e, európske pracovné miesta a súhlasím s rečníkmi, ktorí povedali, prečo by sme sa nemali vrátiť k úspešnej politike Európskej e, e, únie za posledné roky, k jednotnému trhu. Práve tento vnútorný trh zabezpečil hospodársky rast a zamestnosť a preto chceme dovršiť prácu na vytvorenie jednotného trhu. A preto predseda Európskej rady a ja sme sa dohodli, že nestratíme zo zreteľa otázku zamestnanosti a e, e, hospodárskeho rastu a počas nášho stretnutia 30. januára budeme zdôrazňovať e, tento bod. Nebudeme diskutovať iba o konsolidácii, budeme diskutovať o hospodárskom raste a zamestnanosti. toto je našim zámerom. Mnohí z vás ste spomenuli energetickú účinnosť a príslušnú smernicu. Pán Turmas o tom hovoril ako spravodajca a veľmi si to vážim. Môžem iba zopakovať, ešte raz zdôrazniť, ak chceme mať jednoznačné výsledky e, zelenej agendy, musíme sa poponáhľať. Máme príležitosť na to. E, to chce urobiť Európsky parlament, predsedníctvo sa chce na to sústrediť, nech sa to stane počas nasledujúcich šestich mesiacov a je to možné iba na základe vzájomnej spolupráce. Viacerí z vás ste spomenuli otázku európskej jednoty a komunitárnej metódy. Pán Dál, pán Ruja, mnohí ďalší ste o tom hovorili. Poviem to jednoznačne. Čím sa Európa odlišuje E, našou e, podporou vzájomnej solidarity e, jednoty únie, ale aj podpory komunitárnej metódy. Vieme, viem, že občania, ktorí počúvajú túto diskusiu, povedia, čo to je komunitárna metóda, čo tým chcú povedať chcem e, dnes povedať, že to je vec, ktorá, e, ktorú sa oplatí obhajovať, pretože komunitárna metóda v skutočnosti znamená, že e, Európe nevládnu najsilnejší, ale Európe vládne zákon a demokracie. A priatelia, to je vec, ktorá stojí za to, aby sme ju obhajovali. Stojí za to, aby sme ju obhajovali nielen e, e, na prospech malých členských štátov, ale nás všetkých. Komunitárna metóda a e, jednota mali by byť našim základným cieľom a e, vaša podpora, priatelia, bývalí kolegovia, europoslanci, nech e, e, sa to stane. Spolupracujeme, aby sme poskytli našim občanom hmatateľné výsledky. Som presvedčená, že to dokážeme. A ak to dokážeme, vytvoríme cestu smerom von z európskej krízy, smerom prosperujúcej budúcnosti. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem pani predsednička rady, ďakujem kolegyne kolegovia za disciplinované vystúpenia a rozpravu. A teraz eh, si sadnite, aby sme mohli pokračovať v programe dňa.